Le président de la République de Tunisie. Eh, prezident eh, eh, Tuniskej republiky Kaid As Sapsi. Nech sa páči. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen. Poprosím vás, usadte sa, dámy a páni. Monsieur le Président de la République. Vážený pán predseda Kaid a Sapsi, pani podpredsednička a, a vysoká reprezentantka Európskej únie pani Mogherini, pán predseda rady, e, pán minister, dámy a páni, drahí kolegovia. Máme obrovskú čest privítať v Európskom parlamente prezidenta Tuniskej republiky. Dovolte mi, aby som vyjadril svoje emócie, pán predseda, nad tým, že E, sa môžeme stretnúť rok po našom poslednom stretnutí v Tunise a chcem vám opätovne poďakovať za vrelé prijatie, ktoré ste e, mi poskytli vo vašej krásnej krajine. Pán e, prezident, na začiatku nášho zasadnutia E, s istým oneskorením dvoch dní vám chcem poblahoželať vám k narodeninám. Vy ste sa narodili 29. novembra 1926 k vášmu e, k vašim narodeninám. Nepovieme, že k, vášmu, k vašim 90. narodeninám, ale k tej 9.0. A e, povedali ste, že pre, Pán prezident mi povedal, že nehovorte 90, ale povedzte 90. Tak to hovorím, pán predseda. Pán predseda, vy ste tu medzi svojimi priateľmi a partnermi a ste e, uprostred tých, ktorým leží na srdci demokratická budúcnosť Tuniska. 5 rok, rokov cesty vašej krajiny smerom k demokracii je výnimočných táto malá krajina sa dnes prejavila a potvrdila ako model tolerancie a pluralizmu, kde sú garantované v ústave e, slobody individuálne, rovnosť a právny štát. E, v čase, keď populisti e, sa snažia zastrašovať, e, Tunisko nám vysiela tento silný signál. Drahí kolegovia, počas mojej oficiálnej návšteve v Tunisku som si uvedomil e, šírku v ekonomických, sociálnych, bezpečnostných, s ktorými e, sa borí demokratické Tunisko. Ale ja som presvedčený, že vaša krajina napriek všetkým týmto ťažkostiam e, má veľké bohatstvo. To je tá veľká, mladá, vzdelaná sila, ktorá je skutočným vkladom do budúcnosti a do prosperity v budúcnosti. A to je skutočne významná sila, s ktorou môžete rátať pri týchto reformách. A tieto e, reformy takisto obnovia dôveru e, Tunisanov, investorov a aj e, medzinárodného spoločenstva vo vašu krajinu. A Tunisko nie je osamotené medzinárodná e, konferencia o investíciách, ktorá sa konala začiatkom týždňa v Tunise, je e, naozaj veľkou, e, veľkou demonštráciou tohto faktu. My sme veľmi pozorne sledovali záväzky, ktoré prijala Európska únia a členské štáty. Tento rok si pripomíname 40. výročie bilaterálnej spolupráce vďaka čomu je Európa vašim prvým obchodným partnerom a my sme na to naozaj hrdí. Rozhodli sme sa ísť ešte ďalej. My sme sa politicky zaviazali, že vytvoríme s vami privilegované partnerstvo, pretože si myslíme, že nastal čas, e, aby sme e, natrvalo, hmatateľne a v rôznych smeroch potvrdili nezvratný charakter našich vzťahov. To už nie je otázka solidarity, ale je to potvrdenie spoločnej vízie ohľadne našej budúcnosti. Pán predseda, mladí a poslanci z mediteránnej oblasti nikdy neboli tak dobre vzdelaní. Oni majú také isté ambície, aby mohli cestovať, e, dôstojne žiť a rozvíjať sa vo svojich štúdiách a vo svojej práci sme pred historickou zodpovednosťou, musíme reagovať na ich legitímne očakávania. A preto je tu nová európska iniciatíva pre priestor mladosti, ktorá vyjadruje našu túžbu podporovať e, mladých ľudí, aj mobilitu mladých ľudí e, v Tunisku to je to, tá najlepšia investícia, ktorú môžeme teraz urobiť, aby sme skutočne e, prispeli k súdržnosti celej spoločnosti. My si nemôžeme dovoliť, aby sme sa vydali na pospas smrteľným ideológiám, aby sme im vydali na pospas mladým, mladých ľudí. A my spoločne môžeme odhaliť e, čierne scenáre extrémistov, a my môžeme preukázať, že univerzálne hodnoty e, sa spájajú rovnakým spôsobom v Tunisku ako aj v Európe. Dovolte mi teda, aby som privítal iniciatívu, ktorú ste prijali e, v tomto múzeu Bardo. Bolo to vyhlásenie Tuniska proti terorizmu za toleranciu a solidaritu medzi e, národmi, kultúrami a náboženstvami. E, to je dôkazom vernosti vašim záväzkom, vašej mládeži, vášmu národu a vašich orgánov. Chcem sa vám opätovne poďakovať, pán e, prezident, že ste nás poctili svojou návštevou a teraz vám odovzdávam slovo.